Prerušené zasadnutie Európskeho parlamentu opätovne zahajujem. Vážené dámy a páni, e, pred rokom začala arabská jar, ktorá mnohým národom priniesla slobodu. Aj v Sýrii občania vyšli do ulic mierovo, demonstrovali plný nádeje v lepší život. Zažívame situáciu, kedy sa brutálny diktátor rozhodol proti ísť proti e, slobode a proti vlastnému ľudu. Viac než 8 tisíc ľudí tohto roku v Sýrii umrelo a prelievaniu krvi nie konca kraja. Ľudia v Európe, ľudia na celom e, svete sú zdesení vzhľadom e, na toľkú brutalitu tohto e, režimu a na problémy medzinárodného spoločenstva zastaviť e, tieto hrozné činy. Európsky parlament apeluje na prezidenta Al-Asada, aby pripustil aspoň humanitárnu pomoc pre A Myslím si, že zdieľate e, so mnou e, názor, ak e, vyzveme medzinárodné spoločenstvo a pána Kofiho Anana, aby podporoval misiu aj Arabskej ligy, aby sa zasadzoval za pripustenie humanitárnej pomoci apelujeme na všetky eh, moci OSN, ktoré majú eh, veto, aby eh, nehlasovali v závislosti od politického taktizovania. Včera, vážené dámy a páni, opätovne sme si pripomenuli eh, deň obetí terorizmu. Pred 8 eh, rokmi 11. marca 2004 sa v Madride konal jeden z najstrašnejších atentátov v Európe 191 ľudí umrelo, 1800 ich bolo ťažko zranených. Dnes spomíname na všetky obete terorizmu od Madridu po Londýn, po Utoju. Sme v duchu s rodinami, ktoré boli rozdelené, zrušené s priateľmi, ktorí stratili svojich priateľov. V myšlienkach sme pri obetiach teroristických útokov, ktoré prežili, ale e, z ktorých mnohí budú celý e, život musieť znašať následky týchto teroristických činov. Európsky parlament rozhodne zamieta akúkoľvek formu terorizmu v jeho zbabelej anonymite. E, to je jedna z, e, jeden z najodpornejších javov moderných čias a chceme spoločne rozhodne urobiť všetko preto, aby sme podporili obete a ľudí, ktorí teroristické útoky prežili. A včera si aj Japonsko, tak ako my všetci, pripomenulo katastrofu tsunami z 11. marca minulého roku. Rok po tejto tragédii sme mali možnosť pozrieť si fotomateriál eh, týchto ničivých udalostí. Európsky parlament následne po prijatí rokovacieho programu ako prvý e, bod bude diskutovať práve o e, tejto udalosti a o jej následkoch. Na začiatok dnešného zasadnutia patrí naša spoluúčasť mnohým obetiam tejto prírodnej katastrofy, tejto atomovej katastrofy. Bol by som vám vďačný, keby ste si pripomenuli obete v Sýrii, obete terorizmu a obete v Japonsku minutou ticha.